have... Ehm, hlasujeme o pozmeňujúcom číslo 5, hlasovali sme o prvej časti, teraz budeme hlasovať o druhej časti, čiže druhá časť je 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 23, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 24, kto je za, kto je proti,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 saying the whole number, but just the last figure. And once again, I will tell you that I do not... Takže ešte raz e, e, vám zopakujem, že teda ja tie prvé dve čísla 6-0 nepoviem. Povie, budem oznamovať len posledné dve čísla. Takže budeme teraz hlasovať o pozmenujúcom návrhu číslo 6 od pani Garcie Perez. No, my sme si chceli ešte overiť 24. -ku. Môžeme overiť 24, takže elektronicky hlasujeme. Eh, eh, ja chcem potvrdiť, pani predsednička, prepačte, ja ešte pred, pred správodajkyňou chcem povedať, že v stredu sme nehlasovali o predchádzajúcich pozmenujúcich návrhoch. Keďže sme na začiatku, chcela by som vás poprosiť, aby sme začali hlasovať od samého začiatku, lebo tu došlo k takémuto malému nedorozumeniu. Už viem, pani predsednička, ale nehlasovali sme. inte ta om eh, tidigare beslut, men vi börjar nu att starta med Prepačte, nemôžeme opätovne prijať rozhodnutie, ktoré sme už raz prijali, ale začneme podmenujúcim návrhom 24. Čiže hlasujeme teraz o 24. -ke. EPP has e plus. E, EFD má dva hlasy navyše. Čiže musia, dve, musia dvaja členovia z EFD vy nepoužiť svoje karty. E It's still two members from EFD. Sú tu dvaja navyše z EFD, ktorí budú musieť neuplatniť svoje kartičky, pretože nemôžeme inak hlasovať, takže prosím vás. Sorry, we cannot vote. I'm so sorry, but we can't vote because... No, ospravedlňujem sa, nemôžeme hlasovať, pretože EFD naďalej má dva hlasy navyše. A opakujem ešte, že je to hlasovanie výboru FAM, čiže môžu hlasovať len príslušníci alebo členovia výboru FAM. A nie iných výborov. Takže teraz, keď EFD má dve kartičky navyše, musí ja tieto kartičky vytiahnuť z hlasovacieho zariadenia. We try to do a new start, and I'm sorry for that, but skúsime začať znovu, ospravedlňujem sa, ale musíme teda urobiť nové hlasovanie pozmeňujúceho návrhu číslo 24. Otváram hlasovanie. Ešte stále máme o jedného viac z EFD. Teraz máme dokonca zase dva, na dvoch navyše, neviem, aký je problém, ale dvaja musia vybrať svoje hlasovacie kartičky. Opakujem, že je to hlasovanie výboru FAM. And because of that we can't go on with the vote. A tým pádom nemôžeme pokračovať v hlasovaní. Presto ospravedlňujem sa za tento problém, ale čo sa dá robiť? Pani Roman Oiten. Outen Pani predsednička, môžete overiť prosím vás, kto je tu prítomný za EFD a keď viete, kto tu je prítomný, tak budete presne vedieť aj, že kto musí teda vytiahnuť kartičku a nech môžeme pokračovať ďalej. Yes, we work with that now to find out. Zistíme to hneď.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 Can I ask two members from EFD to raise that? Môžem požiadať teda tých eh, členov skupiny EFD, aby e, sa preukázali dvihnutím ruky, respektíve tých dvoch na navyše. Je to trochu eh, metúce. Pokúsime sa teda ešte raz aj hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, pozmeňujúcom návrhu číslo 24. Still two members from EFT voting with EFT. Stále máme dvoch navyše za EFD. E I'm very sorry for this uh, confusion, but no. Veľmi ma to mrzí, že je tu takýto zmetok, ale nemôžeme hlasovať o pozmeňujúcom číslo 24 budeme musieť hlasovať e, menovite a potom odstraníme dve mená z EFD. Asi čo iné nám zostáva, a takže hlasujte prosím ešte raz o tomto pozmeňujúcom návrhu 24. The vote is closed. And it's clear rejection. No a je to jasne odmietnuté, takže ideme hlasovať o bode číslo 6. Pozme sa na číslo 6, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamietnutý, 26, kto je za, to je za. Hovoríme si teda šestku taktiež. Chcete overiť aj šestku, tak hovoríme číslo 6. Garcia Pérez. Nefunguje vám hlasovacie zariadenie? No tak eh, hla, začneme hlasovať opäť. Pozmeme si návrh číslo 6. The vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnutý. 26. A kto hlasuje za? Kto proti? Kto sa držal? Zamietnutý. Sedmička. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Overiť? Dobre, tak elektronicky hlasujeme o sedmičke. Otváram hlasovanie. O jedného navyše sme mali EPP, eh, eh, koniec hlasovania a eh, je zamietnutý tento návrh. 25. Kto hlasuje za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 8, Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Overiť? Dobre. Tak otváram hlasovanie. Pozme sa číslo 8. Garcia Pérez. Koniec hlasovania a je to zamietnuté. Jedenáctka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Dvanáctka. Musíme hlasovať o texte v, bode číslo jedenáctke. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal. ty A teraz 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatá. We go to number 30. 13. Garcia Pérez, to je za. To je proti, to sa zdržal. Zamietnutá. A 14. Kto je za? To je proti, kto sa zdržal. Prijatá. 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 15. Kto je za? 15 vypadáva. Takže pokračujeme 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Chcete overiť 28? Hla, otváram hlasovanie elektronické. EPP want money? Um, EPP have one more vote. EPP majú jeden hlas navyše opäť. Teraz je to už v poriadku. Koniec hlasovania. A je to zamietnuté. 28 zamietnutá. Pokračujeme 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 6 nie. Chcete si overiť? Dobre, 29. Otváram hlasovanie. Uh, Socialisti majú o jeden hlas navyše tentokrát. Teraz už je to v poriadku. Koniec hlasovania a je to zamietnuté. And number 16, vote in favor. 16, kto je za, kto sa zdržal, prijatá. 19, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 30, s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Ak akceptujete ústny pozmeňujúci návrh, tak budeme hlasovať o 30 s tým ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Zamietnutý. 20. Kto je za? to je proti? to sa zdržal? Prijatá. A 21. Kto je za? to je proti? to sa zdržal? Prijatá. 22. Kto je za? Kto je proti? to sa zdržal? Prijatá. A týmto sme to vybavili. Ďakujem pekne a ospravedlňujem sa za tieto problémy. Trošku to bolo zmetočné. Aj tak vám ďakujem. Då kan vi eh, börja med vårt gemensamma. Čiže môžeme začať spoločné stretnutie výborov, čiže výbor e, žien a takisto aj výbor práv žien. Čiže vítam všetkých, vítam predstaviteľov, tlmočníkov z obidvoch výborov. Vítam vás znovu k práci v, parlamentu, v parlamente. Musíme schváliť program. Nemali sme doposiaľ žiadne pozmeňovacie návrhy, že môžeme prijať program zápisnica z 22. 23. júna máte, to máte vo vašich dokumentoch, ktoré máte k dispozícii, čiže vlastne môžeme prejsť hneď k bodu číslo 3, pokiaľ ide o pašovanie a obchodovanie s, s ľuďmi. Informácia je, k tomuto taká, že máme návrh smernice, ktorá sa týka toho, ako by sme mali bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi. A obchodovanie s ľuďmi do veľkej miery sa týka predovšetkým žien a detí, ktoré sú obeťami takéhoto obchodovania. Toto je problém, ktorý spadá do jurisdikcie tak do výboru občanských slobod, ako aj e, práva, právneho výboru. Čiže rozhodli sme sa, že budeme mať spoločné stretnutie a budeme mať spoločný seminár, kde spravodajcovia, ktorí sú zodpovední a kolegovia z obidvoch výborov ma, budú mať možnosť a mali aj možnosť v minulosti, aby vyjadrili svoje názory k tomuto. 13. júla bolo toto stretnutie spoločné iniciované oboma, zo strany oboch spravodajcov. Potom sme hlasovali orientačne aby sme vedeli, akým spôsobom a smerom sa budeme uberať ďalej, aby sme mali mandát, pokiaľ ide o rokovanie s radou. A som veľmi rada, že spolupráca bola výborná, vynikajúca medzi dvomi spravodajcami, medzi oboch výborov občanských slobod a sekretariátom. Spolupráca bola skutočne veľmi, veľmi dobrá. Čiže predtým, než vlastne budeme takto orientačne hlasovať, tak by som chcela dať slovo dvom e, spravodajcom. Najprv by som chcela dať slovo pani Bauerovej z výboru žien. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za túto možnosť vysvetliť dosť takú nezvyčajnú situáciu, ktoré musíme teraz čeliť pretože zvykli sme mať rozpravu, pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy. Ale situácia, pokiaľ ide o e, letné prázdniny, mali sme tam viacero pozmeňovacích návrhov, viac ako 200. A bolo jednoducho nemožné dospieť nejakým kompromisným pozmeňovacím návrhom, čo sa týka všetkých týchto pozmeňovacích návrhov, za čo sa vlastne ospravedlňujem. A ospravedlňujem sa mojim kolegom, prosím vás, príjmite túto výnimočnú situáciu tak, ako je. Chcela by som sa poďakovať za vynikajúcu spoluprácu. Výsledky, ktoré vidíte a ktoré máme, je, že sme vlastne sa zhodli takmer na 90 pokiaľ ide o hlasovania s našimi kolegami socialistami z Libe. Iba tam, kde sme mali delené hlasovanie, pokiaľ ide o rôzne názory týchto dvoch rozličných politických skupín, tak tam boli určité veci, mohol, chcel by som sa spýtať kolegov EP, z EPP z Live, aby podporili hlasovacie odporúčania nášho výboru. Ja som ja som tieňový spravodajca v tomto výbore a preto by som vás poprosila. Takisto by som sa chcela poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu s sekretariátmi a predstaviteľmi respektíve poďakovať sa zodpovedným osobám, s ktorými spolupracovali, pretože to bola vynikajúca spolupráca. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Baverová. Teraz by som dala slovo pani Herdovej. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ja sa vyjadrím veľmi stručne. Chcela by som povedať iba toľko, že 100% sa stotožňuje s tým, čo povedala pani Bauerová. Veľmi pekne ďakujeme skutočne všetkým tým, ktorí s nami spolupracovali. Podarilo sa nám um, dosiahnuť veľmi dobrú spoluprácu a máme ešte pred sebou dosť veľkú cestu, ale keď budeme takisto energicky pokračovať v našej práci ako doteraz, tak sa nám podarí dosiahnuť niečo dobré a to sa týka oboch výborov. Ešte by som chcela niečo povedať, pokiaľ ide o hlasovanie jednu vec, ktorú som tu objavila, tak tomu by som sa chcela vrátiť. Ide tu o pozmeňovací návrh kompromisný číslo 21 od Emily Buskurte. A želali by, želali by sme si mať oddelené hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 95. Ešte sa k tomu vrátim v okamihu, keď to bude potrebné. Ďakujem, pani Het. Pani Argentíny, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ ide o pozmenujúci návrh 21, chcela by som tam doložiť e, pozmenujúci návrh 98. Týka sa to rešpektovania e, návrhu e, kolegyne. Ja by som rada predložila ústny pozmenujúci návrh, a e, ak ten neprejde, tak potom by som chcela tú 98. Dobre. Takže budeme hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu 98. Výborne, teraz sme prešli k hlasovaniu. Ešte by som vám rada pripomenula, že tu ide o orientačné hlasovanie a som veľmi rada, že zdieľam predsedníctvo e, s predsedom výboru LIBE, pánom Lópezom Aguilarom. E, veľmi dobre sme na tejto téme spolupracovali. Obidve predsedníctva pracovali ruka v ruke a naozaj je to niečo veľmi užitočné a efektívne. A teraz sme pripravení hlasovať. Začneme hlasovať pozmenujúci návrh 116 po anglicky. Kto je za, kto je proti, kto sa držal zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 1. Kto hlasuje za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A potom prejdeme k pozmeňujúcim návrhu číslo 119. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 122. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Overíme 122 elektronicky. Otváram hlasovanie teraz.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 so sorry, but it's some problematic with uh, electronic vote. Ospravedlňujem sa, ale je tu nejaký problém s elektronickým e, zariadením, čiže budeme hlasovať rukou. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu číslo 122. Hlasujte za. Hlasujeme rukou proti. Čiže je to prijaté. Áno. 26 a Nemôžeme si to overiť s elektronickým zariadením, pretože tam je nejaký problém. Takže musíme počítať a potrebujeme väčšinu. Je tu o 6 ľudí viac, ktorí hlasovali za. Takže je to prijaté. Dúfam, že tento problém s elektronickým hlasovacím zariadením sa čoskoro vyrieši, ale teraz pokračujeme s ďalším kompromisným pozmeňovacím návrhom číslo 2, čiže kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Potom ideme k pozmeňovaciemu návrhu 124 za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 125, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Poznacionár 20 za, proti, zdržali sa prijaté. 21 za, nie to vypadá, takže ideme až k 130, takže za. Čiže poďme si na 130 za, proti, zdržali sa prijaté. 131 za. Pani Pavanova, nech sa páči. Pani predsednička, máme ústne pozmeňací návrh a sú tu tri horizontálne pozmeňacie návrhy, ktoré sú na konci uvedené, ale musia byť odhlasované tu, či môžeme hlasovať najprv o tých pozmeňacích návrhoch, ktoré sú na konci hlasovacieho zoznamu, pretože tie sa týkajú 131, 154, 170 a 160. Čiže tieto tri horizontálne pozmeňovacie návrhy sú na konci, ale týkajú sa týchto pozmeňovacích návrhov, o ktorých teraz hlasujeme. Áno, pani pánova, je to možné hlasovať o nich teraz a nájdete ich na tom zozname na strane 21, myslím si, že tak to je. Čiže posledná strana. Čiže budeme hlasovať. Našli ste to všetci? Našli ste to všetci na konci zoznamu na strane 21 zo skupiny ALDE, ústny pozmeňovací návrh, áno. Takže prvý ústny, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhý pozmeňovací návrh ústny, ktorý je takisto z ALDE, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A Máme tu pozmeňovací návrh aj zo, od zelených, takže kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Takže sa vraciame k pozmeňovaciemu návrhu číslo 131 na strane 3. Kto je za? Kto je proti? Kto je, zdržal sa? Zamietnuté. Áno, pani Bauerová, ideme hlasovať po pozmeňovacom návrhu číslo 21. 21, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz ideme k 132. Poprosím vás, ak máte niečo, čo by ste chceli povedať, tak požiadajte o mikrofón. Počula som niekoho. Nie, nie sú problémy v poriadku. Pani Pavanová, nech sa páči. Požiadali sme o kontrolu elektronického hlasovania k 131. Môžeme elektronicky hlasovať o 131. Pokúsime sa teda s elektronickým systémom hlasovať. Pozmeňovací návrh číslo 131, otvorené hlasovanie. Yes, it's uh, rejected. 15 voted in favor, 34 against, one. Áno, čiže je zamietnutý. Teraz ideme pozmeňovaciemu návrhu číslo 133, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 23 sa stiahla, čiže ideme k 133, kto je za, proti, prijaté. Teraz pozme sa návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Potom tu máme pozmeňovací návrh číslo 135, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 136 za, proti, zdržali sa prijaté. 137 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh štvorka, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 130. 139, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný pozmeňovací návrh číslo 5 za, proti, zažali sa, prijaté. asi na 141, 141, na návrh 141, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 142 za, proti, zdržali sa, prijaté. 143 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kontrolu, o, skontrolujeme si to, 143, otváram hlasovanie. Už zatváram hlasovanie a je to prijaté. 31 hlasovalo za. Pozmevací návrh 144, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 145 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa prijaté. 147 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 148 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 149 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 150 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 150 51 za, proti, zdržali sa prijaté. 152 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 153 za, proti, zdržali sa Musíme si to skontrolovať. si návrh 153. Otváram hlasovanie elektronické. Zatváram hlasovanie. A je to prijaté. 24 hlasovalo za. Ideme pozmeňujúcem návrhu 154. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. 30 za, proti, zdržali sa, prijaté. 31 za, proti, za, proti, zdržali sa, prijaté. 155 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 156 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz máme kompromisný pozornací návrh číslo 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 33, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 162 za, proti, zdržali sa, prijaté. 163 za, proti, zdržali sa prijaté. Budeme elektronicky hlasovať. 163. Hlasovanie otváran, otvorené. Uzatváram hlasovanie. je to prijaté. 27 hlasovalo za 21 proti. Čiže ideme k pozmeňovaciemu návrhu číslo 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. 164 za, proti, zdržali sa, prijaté. 165 za, Áno, nech sa páči. Chcela by som prezentovať k 165-ke ústny pozmeňovací návrh, článok 10.5. Chcela by som tam pridať po tom texte, že členské štety by mali e, robiť v súlade so smernicou rady, áno. 2004-21 a to sa týka povolenia na pobyt sú nejaké námietky s týmto ústnym pozmeňovacím návrhom? Pani Bajerová, mikrofón, nech sa páči. To už je spomenuté pozmeňovacím návrhu 134, ktorý sme prijali. Takže nebudeme hlasovať o ústnom pozmeňovacom návrhu, ale pani Bauerová nám to vysvetlila, takže hlasujeme pozmeňovacom návrhu číslo 165, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 166 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 167 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz Pozmeňovací návrh 168, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 35, za, proti, zdržali sa, prijaté. A potom ešte 170, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 171, za, proti, zdržali sa, prijaté. 172 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 36, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 174, 175 za, proti, zdržali sa, prijaté. 176 za, proti, zdržali sa, prijaté. Skontrolujeme si to radšej. Pozornosť návrh 176. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. A je to prijaté. 27 za, 21 proti. Pozmeňovací návrh 177 za, proti zdržali sa. Skontrolujme si to elektronicky. 177. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A prijali sme to. 27 ľudí hlasovalo za. si návrh 37, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 178 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 179 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 180 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 171 za, proti, zdržali sa, prijaté. 38 za, proti, zdržali sa, prijaté. 182 za, proti, zdržali sa prijaté 39 za, proti zdržali sa prijaté 183 za, proti zdržali sa pri, zamietnuté 184 za, proti zdržali sa zamietnuté 175 za, proti zdržali sa zamietnuté a kompromisný pozornicí návrh číslo 7, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A ešte 178, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa, prijaté. 108, 190 za, proti, zdržali sa, prijaté. 191 za, proti, zdržali sa, prijaté. 192 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. Môžeme si to skontrolovať. 192. Otváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh 192. Otváram, zatváram hlasovanie. A je to prijaté. 25 ľudí hlasovalo za. Pozmeňovací návrh 193 za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromisný pozmeňovací návrh 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 194 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 196 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 9 za, proti, zdržali sa, prijaté Pozmeňovací návrh 200 za, proti, zdržali sa, prijaté. 201 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozme kompromisný návrh 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 202 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 203 za, 4 za, 204 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Môžeme si to skontrolovať. 204. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 24 hlasovalo proti. Pozmeňací návrh 205. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 206 za, proti, zdržali sa, prijaté. 214 za, proti, zdržali sa, prijaté. 45 teraz. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 207, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 209 za, proti, zdržali sa, prijaté. Prvá časť 200, sa na 210 za. Skontrolujeme si 209. si návrh 209, pani Herc. To je pozmeňací návrh 209. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. 32 za. Pozmeňací návrh 210. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Chcete si skontrolovať elektronicky 210 druhú časť? Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 211. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 212 za, proti, zdržali sa, prijaté. 213 za, proti, zdržali sa, prijaté. 215 za, proti, zdržali sa, prijaté. 216 za, proti, zdržali sa, prijaté. 217 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 218 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný pozmeňovací návrh číslo 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 221 za, proti, zdržali sa, prijaté. 223 za, proti, zdržali sa hlas prijaté. 48 za, proti prijaté. 49 za, proti zdržali sa prijaté. 50 za, proti zdržali sa prijaté. 224 za, proti zdržali sa prijaté. 225 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 227 za, proti, prijaté. 52 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa, prijaté Teraz prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 54. Prijať za, proti, zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz môžeme prejsť priamo k kompromisnému návrhu 14, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací na 61 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, štvorka za, skontrolujeme si 61 elektronicky, otváram hlasovanie, končím hlasovanie a je to zamietnuté. Pozmeňací návrh číslo 4, kto je za, to je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 15, za, proti, zdržali sa, prijaté. A potom tu máme ešte pozmeňací návrh 67, kto je za, to je proti, zdržali sa, prijaté. 68, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté Myslím si, že musíme skontrolovať 68. Otváram hlasovanie. Skončím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromisný návrh 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz ešte kompromisný návrh 17. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmací návrh 76. Kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 77. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 78. Za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 18. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh os... za, 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. 86 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. 87. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 88. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 89. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. 90. Za, proti, zdržali sa prijaté. 91 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz kompromisný návrh 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 21 za. A pani Hep, máte slovo. Áno. Som to už predtým robila, ale pokiaľ ide o 95, tak tam som už sa ozvala. Mohli by ste presne vysvetliť konkrétne, že ktoré slova chcete tam mať od, o ktorých chcete mať oddelené hlasovanie? Yes, Mrs. Head. The är Áno. Druhá, teraz hlasujeme o druhej časti. Identifying and eradicating public. Tam treba identifikovať e, pohyby vo verejnom sektore a tak ďalej až po slovo prevádzanie. Ďakujem. Teraz už každý vie o tomto mm, oddelenom hlasovaní ku 95, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? z Prijatý. We need to vote on compromise. Now we vote on compromise 21. Oh, please, the floor is yours. <laughs> I'm very sorry. Sa páči, máte slovo. E, prepačte, že tu ruším, ale ja som hlas, žiadala o oddelené hlasovanie k 89, pretože my si nemyslíme, že je to pokryté v 20, kompromisu na 21. O to je pozmenujúci návrh, ktorý vyjadruje a v plnom rešpektovaní témy o údajoch. To je právo osoby na, na hľadiska jej údajov, ktoré sú o tejto osobe získavané. Yes, first of all we vote on the whole compromise. Dobre, tak najprv hlasujeme o 21 ako o celom kompromise a potom budeme hlasovať o pozmeňovacom 89. Ale prečo, keď ste hlasovaní e, v 95 ktoré je už pokrytá 21 tak to si niektorí myslia. Ah, OK, in my ideas, OK. Everything's solved, okay. Okay, thank you. Áno, je to v poriadku, tak teraz hlasujeme o kompromisnom návrhu 21 to je za, to je proti, kto sa držal prijatý. A teraz budeme hlasovať o 80, 98. Vypočuli ste si vysvetlenie, kto je za 98, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Kompromisný 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Teraz 99, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý 100, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý 101, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý 102, kto je za, 103, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý 15, 16 a 103 otváram hlasovanie. 103 od, k koniec hlasovania a je to prijaté. No, it's rejected. I'm... Prepačte, je to zamietnuté 25 proti. Je to zamietnuté. Teraz máme poznáte na číslo 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? 16. Kto je za? Kto je, sa zdržal? Zamiet prijatý. 106. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 107. Kto je za? Proti? Zdržalo sa zamietnutý. 108. Kto je za? Dobre, overíme 107. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A je to zamietnuté. 108 za, to je proti, nikto sa zdržal. Prijatá. Prijatý. 109, to je za, to je proti, nikto sa zdržal. Zamietnutý. 17, kto je za, to je proti, nikto sa zdržal. Prijatý. 110, kto je za, to je proti, nikto sa zdržal. Prijatý. 18, kto je za, to je proti, kto sa zdržal. Prijatá. 111, kto je za, kto je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 If we want to check amendments um, 115. Čiže overíme 115. Kto je za? E, teraz otváram hlasovanie. The vote is closed. And it's adopted. Je to prijaté 26 e, za, 19 proti. Fine. Teraz máme záverečné hlasovanie o celom návrhu komisie v pozmenenom znení, elektronické hlasovanie a otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. A je to prijaté 42 a jeden bol len proti a 5 sa zdržali. Blahoželáme spravodajkyniam. A všetkým vám ďakujem za trpezlivosť e, týmto hlasovaním. Bolo to trošku problematické od začiatku, ale ďakujem vám za dobrú spoluprácu. Thank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 E, tí, ktorí nechcete pokračovať v schôdzi, tak prosím, vidíte a dokončite svoje e, konverzácie už mimo sály. Výborne, teraz môžeme pokračovať e, v našej spoločnej schôdzi. Máme tu výboru, výbory pre práva žien a občianské slobody Teraz tu máme rozhodnutie o európskej ochrane a to sa týka článka 50, článku 51. Tam máme zdieľané kompetencie v rámci oboch výborov, takže táto časť schôdze bude vedená obidvoma predsedami pánom Lópezom Aguilarom a ja budem predsedať spolu s ním. Takže poďme k veci. Všetci dobre viete, že to bola iniciatíva, s ktorou prišli členské štáty e, za účelom vytvorenia rozhodnutia o európskej ochrane. Cieľom je chrániť obete predovšetkým e, obete násilia, ktoré žijú v, člen, e, v členských štátoch a nie sú to ich krajiny pôvodu. E, diskutovali sme spoločne e, medzi, v obidvoch našich parlamentných výboroch o tejto téme a E, vlastne 12. júla uplynulo obdobie pre predkladanie pozmenujúcich návrhov. Mali sme 148 návrhov a vlastne môžeme teraz o týchto pozmenujúcich návrhoch diskutovať. Ja by som teraz rada odovzdala slovo našim dvom spravodajcom v mene výboru e, pre práva žien, to je pani Jiménez a za výbor Líbe pani e, Romero. Najskôr dávam slovo pani Jiménez. Nech sa páči. Sí, buenos días. Dobrý deň všetkým. A keď už ste hovorili o počte pozmenujúcich návrhov, tak môžeme povedať, že sme ich dostali veľké množstvo, čo dokazuje, že táto správa nikomu nie je ľahostajná a potvrdzuje, že naša práca aj v našich krajinách v prospech a na ochranu obetí zdieľajú aj členovia nášho parlamentu. A preto odteraz sa budeme snažiť zblížiť naše stanoviská tak, aby sme na záver dostali dobrý nástroj, ktorý by pomohol obetiam, aby sa cítili bezpečné a chránené vo všetkých krajinách EÚ. Pri skúmaní pozmenujúcich návrhov e, e, musím zopakovať, že záverečný výsledok môže byť pozitívny, ale musíme dosiahnuť kompromisy a uvedomiť si, že aj napriek všetkým obdržaným pozmenujúcim návrhom napríklad k článku 1, kde sú zadefinované ciele, tým skutočným cieľom tohto, e, tohto rozkazu na ochranu majú byť naše práva, ochrana obetí, e, lebo si to zaslúžia a my ako Európska únia to musíme garantovať. Chcem sa poďakovať kolegom za to, že svojimi pozmenujúcimi návrhmi správu obohatili. Vieme, a často sme to už povedali, nebola to ľahká práca, a vieme, že to nebude ani naďalej ľahké, pretože v rôznych krajinách sú rozličné legislatívy a to je, ten hlavn, to je tá hlavná prekážka, ktorú musíme prekonať, aby sme dosiahli aplikáciu tohto e, rozkazu. To bude obrovská výzva dosiahnuť rovnováhu, ktorá by umožnila uznať tento rozkaz bez toho, aby to muselo prechádzať E, legislatívnym konaním v jednotlivých členských štátoch. Samozrejme sa to týka e, rešpektovania individuálnej slobody a dodržiavania slobod v jednotlivých členských štátoch. Myslím si, že všetky členské štáty musia uznať, že treba poskytnúť obetiam ochranu, keď ju potrebujú. A preto by sme mali prijaviť dobrú vôľu, aby sme e, vlastne prekonali rozdiely, ktoré nás v súčasnosti rozdeľujú. Musíme to robiť v mene obetí a myslím si, že tak, keď sa to schváli, tak to bude dobrý, jasný a ľahko aplikovateľný nástroj. Od začiatku som pracovala v tom zmysle, aby tento e, rozkaz bol ambiciózny a tieto pozmeňujúce návrhy tú ambicioznosť zdôraznili, lebo vieme, že tu máme veľa druhov obetí terorizmu, obchodovania s ľudskými bytostiami, organizovaného zločinu, ľudia, ktorí trpia zlým zaobchádzaním, deti, ktoré sú zneužívané. A takisto je veľmi pozitívne, že sme do našich pozmenujúcich návrhov zapojili takisto aj prevenčné a informačné programy, ako aj mnoho ďalších vylepšení, ktoré tu teraz nebudem spomínať, lebo nemáme príliš veľa času, ale vy si to môžete v správe overiť. A ja na bilaterálnych schôdzach budem potom vysvetľovať jednotlivé postoje. Dúfam, že tieto rokovania e, povedú k zlepšeniu niektorých pozmenujúcich návrhov, ktoré možno nie sú až také potrebné. To sú tie, ktoré sa týkajú právneho základu a v tejto chvíli nás môžu skôr rozdeľovať, ako spájať. Rovnako treba e, prepracovať niektoré dôvody odmietania mňa E, znepokojovalo, že niektoré krajiny odmietajú aplikovať tento rozkaz, pretože každá krajina, e, jedna krajina môže niečo považovať za trestný čin, iná nie. Takže tu nám musíme ešte pracovať, aby sme prekonali tento problém, lebo je to v mene obeti. Osobne si myslím, že máme dostatok času, Máme hlasovanie 29. septembra a myslím si, že môžeme zodpovedne na tejto téme pracovať a nestrácať zo zreteľa to, že našim cieľom má byť bezpečnosť spoluobčanov. Dúfam, že všetci budeme na záver na túto správu hrdí, pretože či už vďaka našej kritike alebo podpore prispejeme tým k obohateniu správy a naozaj myslím si, že na záver budeme môcť povedať, ak bude správa schválená, že sa nám podarilo zlepšiť život našich spoluobčanov. Ďakujem. Vám tak, Mrs. Jimenez. Ďakujem pekne, pani Jimenez. A teraz pani Romero, nech sa páči. A ja chcem poďakovať za spoluprácu všetkým, ktorí svojimi pozmeňujúcimi návrhmi prispeli k zlepšeniu textu a skutočne chcem trvať na tom, že tu na tým hlavným bodom je článok 1, to znamená aplikačné pole. Je to veľmi dôležitá debata. E, chcem veriť, že dosiahneme to, že táto iniciatíva, tento ochranný rozkaz bude schválený všetkým, že všetci budú o tom hlasovať a že dôjdeme k dohode a ja trvám na tom, že čo je podstatou tejto otázky. To, čo sa deje s touto iniciatívou, je, že v niektorých krajinách, ktoré majú preventívnu legislatívu a tam sa potom praktizujú rôzne policajné a administratívne opatrenia, ktoré sú veľa rýchlejšie a urýchľujú aj e, súdne rozhodovanie, pre, ako súdne rozhodovanie, pretože súdne rozhodovania sú veľmi pomalé a musíme sa pozrieť na iniciatívu týchto krajín, ktoré vedia spustiť rýchly postup a e, v záujme prevencie zavraždenia žien. Ale tieto policajné alebo administratívne opatrenia musia predchádzať e, súdnym opatreniam, nemôžu však v žiadnom prípade zabrániť tomu, aby sme dosiahli dohodu pretože v zásade tu ide o to, že keď očakávame nejaký súdny výrok ohľadne trestného činu, tak k tomuto trestnému činu už došlo a teda my sme prišli už neskoro. A preto je dôležité, aby akákoľvek preventívna legislatíva, ktorá sa používa, e, tak musíme prostredníctvom nej garantovať ochranu obetí. Preto aplikačné pole nemôže závisieť od rozličných e, legislatívy a od rozličných legislatív a tradícií, ale musíme vychádzať z ochrany obetí, kiež by sme v tomto zmysle dosiahli dohodu. Vieme, že tu je istý odpor zo strany komisie a preto chceme, článok 3 zmluvy. E, chceme tam dať aj ustanovenia, e, ktoré by e, právny servis preskúmal a aby tam bola zohľadnená myšlienka slobody pohybu, ktorá tiež musí byť právom tých, ktorí sú obeťami zlého zaobchádzania a túto ochranu obetí musíme garantovať. E, to je mm, signál, ktorý môže byť veľmi priaznivý pre budúce rozhodnutie e, Rady pre bezpečnosť a súd spravodlivosť. A preto rozhodnutie parlamentu je veľmi dôležité, pretože parlament môže vyslať signál, že skutočne bojujeme za ochranu všetkých obetí, nezávisle od typov národných legislatív. A ja už teraz ďakujem všetkým, E, ktorí nás tom podporia, aby sme tento signál rade vyslali. Ešte je tu niekoľko rozdielov pri niektorých témach ohľadne rozličných oblastí a ja dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť transverzálne pozmenujúce návrhy, aby sme dosiahli zhodu a dohodu medzi všetkými. Vám tak, Mrs. Romero. Ehm, ďakujem, pani Romero. Na mojom zozname rečníkom máme pani Hens. vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi pekne ďakujem spravodajkyniam, ktoré skutočne urobili veľkú a dôležitú prácu, pretože skutočne sa im podaril určitý prielom na jednej strane máme členské štáty, kde máme rôzne právne systémy a na druhej strane e, na úrovni Európskej únie sa snažíme vytvoriť určitý rámec, aby sme pomohli obetiam a myslím si, že musíme pri všetkých rokovaniach, ktoré ešte budú bojovať a snažiť sa o to, aby tieto návrhy právnych predpisov boli komplexným systémom, ktoré, ktorí budú obete chápať a rozumieť mu. A tu ešte budeme musieť veľa ľudí presviečať. To je prvý bod. A potom ešte pán kolega Kerkus Felides a ja sme sa pozreli na tie ťažiskové body, ktoré e, vlastne vychádzajú z tých člen- e, pozmeňovacích pozmeňovacích návrhov z našej politickej skupiny. Pre nás je dôležité, aby sme zabezpečili ochranu pre všetky obete aby sa to podarilo dosiahnuť. A snažíme sa o to prostredníctvom spravodajcov aj pozmeňovacích návrhov, ale je veľmi dôležité, aby sme tento rodový aspekt zdôraznili. Myslím si, že tam ešte sú veci, ktoré treba dotiahnuť do konca, všetkým pokiaľ ide o ochranu neplnoletých. A chceme, a myslím si, a to je takisto sporný bod, aby sme tu neboli nejaké dodatočné náklady ktoré by museli platiť ešte obete navyše. To je veľmi dôležité aby neboli oni tí, ktorí musia platiť. Pokiaľ ide o priestupky voči um, po určité priestupky, to sú takisto nejaké veci, ktoré musíme si overiť, akým spôsobom by sa to dalo riešiť, možno pozmeňovacie návrhy. Potom je tu ešte aj priestor na zlepšenie pozmeňovacími návrhmi a takisto zo strany spravodajcov a týka sa to toho, aby aby tí, čo spáchajú takýto trestný čin, nedošli, aby nemali dovolené, aby mali zakázané dostať sa do blízkosti takýmto uh, osobám, ktoré boli vlastne obete. A čo je pre nás veľmi dôležité, a tam sú takisto určité rezervy, je zo zbieranie údajov, ktoré musíme mať k dispozícii, ale musia byť tieto údaje chránené. Nechceme mať nejaký register obetí klasickým spôsobom, to by mohlo byť aj negatívne, ale zbierania systematizácia dát je veľmi dôležité. A posledný bod lehota, že ako rýchlo sa zareaguje, či hneď, a to by sme podporili my, alebo vo 15 alebo 20 dňoch, to ešte uvidíme v rámci rozpravy. Takže ďakujem pekne za našu politickú skupinu v spravodajkynia. Ďakujem. Tak, Mrs. Eh, Ernst, Ďakujem, pani Ernst. A teraz dávam slovo pánovi Lakolínovi. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Aj ja by som rád poblahoželal obidvom správodajkyniam k ich práci. Naozaj ich prístup je veľmi adekvátny tomuto komplexnému problému. Nezabúdajme, že na, na, na poslednej schôdzi španielské predsedníctvo e, si s pani e, komisárkou Redingovou skrížili meče a myslím si, že e, to, bola, to bolo v záujme e, tejto správy. No a tieto rozhodnutia o ochrane by mali byť oznámené v istej lehote. Hovorí sa tam, že bez lehoty, alebo že i hneď v pôvodnom texte. Možno, že by bolo dobré uviesť počet dní, aby sme garantovali, že tam nedôjde k oneskoreniu pri aplikácii e, tohto rozhodnutia o ochrane, pretože vieme, že akékoľvek oneskorenie môže byť nebezpečné. A navyše hovorí, že ten register nie je potrebný ale ja si myslím, že ten register je potrebný, aj keď len pre nejaké odhady, aby sme mohli robiť odhady. Ja si myslím, že je to užitočné a veľmi potrebné, najmä v takom citlivom sektore, ako je tento sektor. No a pokiaľ ide o, o ochranu a opatrenia určené na ochranu ľudí, by mali byť sprevádzané opatreniami na ochranu rodín. Ľudí, ktorí ktorí sú, na ktorých sa aplikuje takýto rozkaz. E, ďakujem a teraz dám slovo ďalšiemu rečníkovi, rečničke pani Jana Kanaki. Ďakujem pekne. Ako tieňový spravodajca chcem povedať, že zdieľam názory spravodajcu v našej skupine. Dúfam, že jedného dňa sa nám podarí, aby sme videli tento príkaz, že bude fungovať. Takisto je dôležité, aby sme ho správne formovali a kreovali a to je to, čo nás teraz musí zaujímať. Ale hovorím aj v mene Timothy Kirkov, ktorá je steňovou spravodajkyňou za skupinu LIPA, ktorá musela ísť na konferenciu predsedov, takže nechala mi svoj príhovor a ja teraz budem citovať, čo vlastne povedala. Ako viete, pozera sa na to ako z technického hľadiska, ako právnička, čiže hovorí, je našim názorom, že obete dom- domáceho násilia by mali mať k dispozícii možnosť e, cestovať po Európskej únii s ochranou, nezávisle od toho, kde sú. A my chceme spolupracovať s našimi európskymi partnermi, aby sme to dosiahli. V princípe vítame ciele tohto ochranného príkazu. Ale sú tu ešte určité veci, ktoré sa týkajú právneho základu a rozmeru tohoto prostriedku, ktoré och- ktoré ohrozujú celý tento ochranný príkaz. A preto si myslíme, že ďalšia práca na tomto texte sa ešte musí urobiť a je očakávaná. A v stručnosti na, spomeniem, čoho sa týkajú tieto obavy. Myslíme si, že táto správa, taká ako ja, taká ako je, je nad rámec takého právneho rámca, ktorý má musí byť v súlade s právom členských štátov. Pozmievací návrh 35 e, sa opiera aj o dohodu a táto nie je závislá. Táto nie je záväzná, preto nemôžeme dovoliť, aby sme tu mali určitý právny prostriedok, ktorý nebude mať právny základ. Potom je tu číslo 3, pozmeňovací návrh 215, 216, 217 a 218 Eh, hovoria o určitých časových eh, limitoch. Časové limity sú síce dôležité, ale nemôžeme predpisovať určité časové limity. A posledný bod, pokiaľ ide pozmeňovacie návrhy 205, 206 a 288, tam sa hovorí o tom, že by eh, tieto obete nemali nič platiť. Takisto to nemôžeme podporiť. Myslím si, že členské štáty by mali znášať tieto náklady. Takže to je toľko jej slova. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Jana Kodaky z Milík. Pani Kosta. Sí, eh, io credo che... Eh, pani predsednička, ja si myslím, že eh, naozaj naše spravodajkyne vyvinuli veľké úsilie v oblasti, e, ktorá je nepochybne veľmi naliehavá a vyžaduje si náš zásah. Nie je to náhodou, že s takouto iniciatívou prišli mnohé členské e, štáty, rada a dúfame, že takisto túto iniciatívu prevezme aj parlament, lebo je to naliehavá otázka ochrana žien, ale netýka sa iba žien. Vieme, že všetky krajiny, alebo všetky, takmer všetky európske krajiny v posledných rokoch aktívne e, participovali na vypracovaní pokrokovej legislatívy zameranej na ochranu žien a boja proti násilia vo všetkých jeho formách. Rozkaz, ochranný rozkaz a ochranné rozkazy už existujú v rozličných krajinách, sú s nimi rozličné skúsenosti. U nás máme takú zmes administratívnych opatrení a sankcií, tak administratívnych ako aj trestných, lebo globálny prístup v tejto oblasti je ten najlepší. Samozrejme, každá krajina má vlastnú internú legislatívu, ale často E, došlo v komunitárnom práve k tomu, že Európa sa neobmedzila len na zaregistrovanie, ale aj o akúsi anticipáciu e, pri príjmaní týchto e, právnych opatrení vychádzajúc z európskych právnych predpisov. Ja som členkou výboru pre ženy a ženské práva. Myslím si, že je dôležité spomenúť článok 3, kde sa hovorí, zmluvy, kde sa hovorí, že EÚ má byť spoločným priestorom boja proti násiliu. Všetci dobre vieme, že v súčasnosti je nevyhnutné urobiť ďalší krok dopredu po prijatí Lisabonskej e, zmluvy, keď sa z tretieho piliera stáva veľmi dôležitý pilier a je dôležité, aby parlament neprestal plniť svoju úlohu. Myslím si, že sú tu body, ktoré všetci bez výhrad zdieľame. A ďakujem spravodajkyňam za ich doterajšiu prácu. Ako napríklad obidve spravodajkyne už uviedli, hlavným záujmom je chrániť obete. Sú situácie ľudí, ktorí sú vo vlastnej krajine chránené, ale pri presune do iného členského štátu túto ochranu už nemajú. Myslím si, že tento cieľ by nám mal pomôcť zredukovať niektoré konflikty, ktoré môžu vzniknúť a prekonať niektoré ťažkosti, pretože takto verejná, e, miestnosť, e, verejná mienka povedie k dohode. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Kosta. Pani Bilbao. Gracias, Ďakujem, pani predsednička. E, táto iniciatíva e, ma vedie k ďalšiemu konštatovaniu po mnohých schôdzach, že pokiaľ ide o otázky, ktoré sú spomenuté v právnom základe a v prvom paragrafe nie sú vyriešené. Na poslednom výbore som žiadala správodajkyne, ako aj zodpovedných za komisiu a radu, aby sme si vyjasnili, e, kam chceme s týmto projektom zájsť. A dnes potom, ako som si vypočula obidve správodajkyne a e, vystúpenia, musím skonštatovať, že sa nachádzame v rovnakej situácii. Chcem povedať, že s politickou vôľou v tejto iniciatíve môžeme pokročiť možno, že nebola od začiatku dobre nastoľovaná, ale chcem, e, e, chcem vysvetliť 20 pozmenujúcich návrhov, ktoré predložila skupina ALDE. Poprvé, chceme zlepšiť právny základ smernice v súlade so závermi právnej štúdie, ktorá sa touto komplikovanou záležitosťou zaoberala aby vlastne sa našiel, našlo pozitívne východisko. Po druhé, pozmeňujúce návrhy chcú zlepšiť koordinačné mechanizmy medzi členskými štátmi, aby si mohli navzájom vymieňať informácie o týchto rozkazoch a tak uľahčiť riadenie a služby poskytované dotknutým osobám, aby sme takisto mohli garantovať všetkých slobody. Mali by sme sa vyhnúť dvojitej viktimizácii týchto ľudí. Preto chceme vytvoriť viaceré európske registre, ktoré by umožnili automatizovať komunikačné postupy medzi kompetentnými orgánmi a dotknutými osobami. E, veríme, že pozmenujúcimi návrhmi uľahčíme komunikáciu, ako aj administratívne rozdiely. Po tretie, Týmito návrhmi chceme navrhnúť konkrétny mechanizmus sledovania a vyhodnocovania výsledkov tejto iniciatívy, e, tak prostredníctvom štatistík, ukazovateľov, ako aj vyhodnocovaním v Európskom parlamente a navrhujeme takisto rozvoj e, informačných kampaní, tak aby sa zlepšili výsledky v oblasti tejto iniciatívy vo všetkých e, krajinách. A potom e, ciele e, takisto vysvetľovať aj tretím krajinám, využívať na to kanály vysokých komisárov. Toto sú veľmi stručne, toto je veľmi stručne 5 cieľov, ktoré vlastne prostredníctvom pozmenujúcich návrhov chce presadiť skupina ALDE. A musím povedať, že sú tu ešte v aplikačnej oblasti ťažkosti, ktoré neboli prekonané a vyžadujú si úsilie, aby sme to mohli vyriešiť. A ja chcem obidve spravodajkyne poprosiť, aby vyvinuli úsilie nielen v parlamentnej oblasti, ale aj zodpovednými, aby rokovali aj s ľuďmi z komisie a rady, aby táto práca mala aspoň nejaký výsledok, aby niekam doviedla. Bilbao ytterligare Ďakujem pekne, pani Bilbao. Takže keď sa nikto ďalší nehlasí o slovo z výboru Libe, tak um, dala by som slovo komisii. Pani Knudsen z komisie, máte slovo. Uh, thank you very much. Ďakujem, pani predsednička. Vypočula som si so záujmom jednotlivé vystúpenia. A je jasné, že ochrana obeti násilia je veľmi dôležitou témou, ktorá aj trápi našu spoločnosť, osobitne aj obete domáceho násilia. Nož, um, sme radi, že teda parlament podporil ciele tohto um, návrhu komisie. Nebudem teda hovoriť o veľmi detailných právnych problémoch, ktoré komisia riešila, to aj, ktoré sme vlastne už vyjadrili aj v našom stanovisku z posledného apríla, kde sme hovorili o tejto iniciatíve a veľmi širokej z, pôsobnosti, ktorá zasaha, zasahuje za ustanovenia článku 82, čiže to zasahuje do vnútroštátnej legislatívy alebo právomoci a potom e, o tom čo sa tu diskutovalo, bola otázka smernice ako takej. Tá by mala byť prejednaná v súlade s smernicou o trestnoprávnom konaní aj o trestnoprávnych činoch a vypočula som si dnes rozpravu a viem z toho, že teda je potrebné sústrediť sa na právny základ a budeme ďalej viesť rokovanie, ale nemyslíme si, že existuje momentálne dostatočná ochrana obetí um, za určitých právnych okolností a ne, nemá to žiaden dobrý právny základ. Čiže vypočula som si viaceré názory a aj určité vaše návrhy a verím, alebo dúfam, že budeme môcť vychádzať z takéhoto základu. Čiže Otázka je tu taká, že to zasahuje do, jednotl- do domácej legislatívy o hlavne občianského práva, takisto aj trestného práva a v týchto otázkach majú členské štáty svoju suverenitu, čiže musíme sa na to dívať z tohto pohľadu a musíme hľadať praktické možnosti riešenia. A podpredsednička komisie Redingová už sa tejto veci venovala niekoľkokrát a veľmi jasne vyjadrila svoj záväzok ktorý teraz my berieme vážne a to je možnosť hľadať zabezpečenie dobrej ochrany obetí v kontexte občianského zákonníka. A pripravíme taký návrh v prvej polovici roku 2011 tak, aby sme vo všeobecnosti zlepšili podporu, ochranu a práva obetí. Našim cieľom je, aby tento balíček pre na rok 2011 obsahoval aj konkrétne opatrenia, ktoré by zabezpečili príslušnú ochranu obetiam, ktoré sú predmetom opatrení podľa občianského zákonníka a zároveň aj budú spadať pod túto smernicu, po ktorej vlastne voláme dnes. budeme pracovať ďalej na tých vašich vyjadreniach. pravdepodobne by to možno mohlo poviesť k vytvoreniu úplne nového nástroja alebo iného nástroja. A zatiaľ je ešte priskoro povedať, že aké by to mohli byť konkrétne opatrenia alebo konkrétne ustanovenia v tomto novom nástroji, ale chceli by sme vyjadriť, že my sme zaviazaní, že budeme pokračovať ďalej tejto práci a stretneme sa s členskými štátmi, aby sme sa pokúsili hľadať, ako riešiť prípady Um, ktoré spadajú pod občianský zákonník a boli vyčlenené z voľa pôsobnosti toho návrhu, ako teraz je. Takisto by sme chceli pripraviť eh, štúdiu, ktorá by mala pokryť eh, možnosti ochrany v rámci civilnej och- eh, alebo občianskej ochrany alebo občianneho zákonníka, aby sme rozšírili túto možnosť na cezhraničné pôsobenie medzi členskými štátmi. My to preskúmame. Okrem toho pripravili sme a pripravujeme dopadovú štúdiu pre celkovo balíček e, obetí a vedieme množstvo e, rozhovorov a jednoducho veľmi vlastne konzultačné konanie, aby sme mali názory všetkých zúčastnených e, strán z hľadiska opatrení v oblasti občianskej ochrany. Takže dúfam, že tieto opatrenia vlastne vyjadrujú našu, naše úsilie a netýka sa to len čisto právnych e, otázok, ale chceli by sme dosiahnuť e, veci, ktoré budú tak v súlade s Lisabonskou zmluvou, ako aj s právnym základom Lisabonskej zmluvy. A chceme to robiť e, v dobrom rámci právnom, tak aby už potom neboli žiadne ďalšie právne problémy alebo dôsledky. A dúfame, že potom tento druhé opatrenie, ktoré by sme mohli prijať paralelne, E, ktoré by sa týkalo trestného práva. To by bolo dostatočne um, efektívne a zároveň aj by to bolo odolné voči budúcnosti. Predsednička, ďakujem pekne. Ešte by sme dali teraz slovo belgickému predsedníctvu, ktoré tu zastupuje pani Dekant. Ďakujem, pani predsednička že ste mi dali možnosť vyjadriť sa v mene belgického predsedníctva k tejto téme. Keďže tu vystupujem poprvýkrát, chcem sa poďakovať členom výboru aj komisie za angažovanosť v prospech žien, ktoré sú naozaj cieľom tejto správy, ale aj všetkým obetiam, ktoré sú obeťami násilia. Ja som si so záujmom prečítala správu a vypočula si vaš dnešn, vašu dnešnú rozprávu a konštatujem, že navrhnuté pozmenujúce návrhy prinášajú inovačné prvky v prospech posilnenia ochrany obetí. Chcem vás ubezpečiť, že rada si uvedomuje význam debaty a dialogu s Európskym parlamentom pri príprave smerníc za predsedníctvo vás ubezpečujem, že zlepšenie ochrany obetí e, zločinu, kriminality a tých, najmä tých najzraniteľnejších je jednou z priorít belgického predsedníctva v oblasti spravodlivosti a chceme pokračovať v práci e, ochranného, no, ohľadne ochranného rozkaz, rozkazu. Aj to je naša e, priorita. Návrh smernice e, má taký komplikovaný priebeh. Pozmeňujúce návrhy a e, vlastne základ vychádza z právnej bázy. Rokovania boli až doteraz poznačené dvoma tendenciami. menšinová si želá limitovanejšiu aplikáciu a väčšinová tendencia je širšiu aplikáciu tohto návrhu Španielské predsedníctvo vyvinulo veľké úsilie e, v zmysle dosiahnutia kompromisu medzi týmito dvoma pozíciami. Až doteraz sa snažili posilniť prepojenie medzi ochrannými a trestnými opatreniami, najmä prostredníctvom možného odvolania sa pred kompetentným súdom v oblasti trestného práva. Táto téma bola predmetom dlhých diskusí a dlhé debaty medzi ministrami na rade počas zasadnutia v júni a na záver španielské predsedníctvo e, došlo k záveru, že existuje dostatočná podpora na to, aby pokračovala diskusia s Európskym parlamentom tomto kontexte je zjavné, že prístup Európskeho parlamentu k tejto téme je veľmi dôležitým prvkom a e, uľahčí diskusiu v Rade. Za predsedníctvo sme vám k dispozícii e, a chceme s vami naďalej diskutovať, aby sme dospeli k dohode tak aby sme obetiam pospeli, e, poskytli taký ochranný rámec, ktorý by bol jednoduchý, užitočný a zároveň praktický. Ďakujem. Vám tak, Ďakujem pekne. Teraz sa môžeme vrátiť späť k spravodajkyniam. Dám slovo najprv pani Jimenez. Eh, Áno. Chcem sa poďakovať kolegám za príspevky aj belgickému predsedníctvu a komisii, pretože ten, tá vízia, ktorú nám tu dali, tak vlastne sme si lepšie uvedomili, ktorým smerom máme zamerať svoje úsilie. Už bolo dokázané, že väčšinu nás znepokojuje to, čo som povedala na začiatku a síce, že táto téma nás vždy znepokojovala a ako to dokazujú aj vystúpenia rečníkom, rečníkov, ešte to nebolo vyriešené. My, ktorí to vieme, my sme videli, ako vznikal tento e, rozkaz a myslím si, že na začiatku tie postoje boli oveľa E, divergentnejšie a teraz sa postupne zbližujú a musím vám povedať, že sme sa veľmi veľa stretnutí s radou zorganizovali s komisiou a budeme v tom pokračovať aj počas belgického predsedníctva. Robili sme to počas španielského predsedníctva, ale už 16. budeme mať ďalšie stretnutie s radou a s komisiou máme permanentný dialog, plynulý dialog lebo vieme, aké ťažkosti boli zo strany komisie, ale aj oni urobili krok dopredu e, smerom k zhode. A teda za celé tieto mesiace sme si uvedomili, že tu nemôžeme mať jednoducho ustenulé e, kamenné stanovisko. Musíme aj my sa vedieť pohybovať, musíme vedieť ustúpiť, keď je potrebné ustúpiť. A viem, že sú to problémy ohľadne právnej bázy článku 3 ale ak toto by malo byť motivom rozdielov a nie zbližovania, tak sa to musíme pokúsiť prekonať. Ďalšia dôležitá otázka je e, názor každého členského štátu, lebo vieme, že členské štáty si chcú zachovať svoju zrchovanú slobodu. Ja hovorím za moju skupinu. Moja skupina e, tiež si uvedomuje, že členské štáty e, na základe svojich legislatív majú niek niekedy problémy E, osvojiť si e, tento rozkaz a túto legislatívu. Takže ja si myslím, že práve tu nábudeme e, čeliť najväčším problémom. Ale aj tak vám chcem všetkým poďakovať, bolo to veľmi obohacujúce. Ale chcem vám povedať, že ako sú lehoty, ochranné lehoty, aplikačné pole a tak ďalej, ako to tu už odznelo. Niektorí chcete dátumy, iní nechcú dátumy. Ja osobne si myslím, že je potrebné položiť, e, stanoviť isté termíny, pretože tak len konkrétne, tak môžeme postúpiť konkrétne dopredu. A teda aplikácia a právna báza sú zatiaľ problematické, na tom ešte budeme ďalej pracovať, budeme mať e, zasadnutia s komisiou, s radou a s kolegami z našej skupiny aj medzi nami vo výbore, aby sme sa pokúsili, ako som to už povedala, aby sme sa zblížili lebo to je náš dlh obetiam. Je to dobrý cieľ a my ho nemôžeme obmedzovať, skôr naopak mali by sme ho rozšíriť a na tom chceme pracovať. Je to však ťažké. Čím viac pracujeme, tým viac prekážok stretávame, ale budeme sa po- snažiť rozširovať to aplikačné pole. Ďakujem. Tak, ordet till Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Romerová, ešte chcete niečo na záver povedať? Ďakujem, pani predsednička. Ja sa pokúsim presvedčiť komisiu, pretože tak ako to pri tejto téme vždy robím, snažím sa presviečať komisiu. E, pravda je taká, že komisia vždy prezentovala túto iniciatívu paralelných opatrení alebo opatrení, ktoré by mohli sprevádzať e, toto opatrenie v tých členských štátoch, kde už je nejaká legislatíva. Ale myslím si, že komisia to mohla urobiť, mohla navrhnúť návrh smernice a tým doplniť návrh smernice rady a my by sme boli naše e, pripomienky prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov predniesli. Nebolo by to poprvýkrát, už tu sme mali procesné právo a ďalšie oblasti, kde k takýmto krokom došlo. K čomu tu teraz došlo? My tu máme takú akúsi falošnú debatu, pretože problém právnej bázy nie je problém kompetencií. To znamená, kto navrhuje iniciatívu komisia alebo členovia rady keďže to boli členovia rady, my predsa my nezrušíme takúto iniciatívu. Veď to by bolo barbarstvo. E, aj keď vieme, že by bolo dobré, keby komisia mala iniciatívu, ale v tomto prípade, aj keď tomu tak nebola, nebolo tak, vzhľadom na to, že tu máme iniciatívu na stole, je, je to naliehavá iniciatíva a komisia a komisárka by mala byť veľkorysa a prijať to. Lebo k tomu došlo aj e, v oblasti procesného práva v ďalších oblastiach a komisia by mohla teda priniesť svoje, e, svoje pripomienky, hovorí, že to študuje, že to predloží v máji alebo v júni budúceho roku. Myslím, to je, že to je nepochopiteľné. Mohla by to robiť teraz, lebo myslím si, že toto je falošná debata, zbytočná debata, lebo e, ochranný rozkaz sa týka rodového násilia a iniciatíva, ktorú chce spustiť e, komisia, tak sa tá poškodí všetky obete. Prečo by sme nemali pokročiť, keď môžeme v oblasti ochrany obetí? Prečo nepokročíme dopredu týmto špecifickým ochranným rozkazom pre tieto špecifické typy obeti, ktoré trpia zlým zaobchádzaním? Ako je možné, že komisia toto nepochopila a istý čas tu hrála, zahrávala e, a hrala kartou právnej bázy, právneho základu? E, komisia mohla využiť čas na predloženie nejakých svojich návrhov a boli by sme ušetrili čas. Takže ak budeme 29. orientačne hlasovať, tak ja budem trvať na tom, aby sme diskutovali a aby sme skutočne debatovali. Lebo toto nie je len problém právnej bázy, to je problém, ktorý sa týka kompetencie rady a komisie. To nie je problém parlamentu. Ďakujem. Tak, Mrs. Romero, Ďakujem, pani Romero. Chcela by som vám pripomenúť, že budeme mať orientačné hlasovanie 29. septembra. To je zároveň aj dátum našho, našej ďalšej schôdze. Prvnež teda uzavrieme dnešnú spoločnú schôdzu našich dvoch výborov. Chcela by som využiť túto príležitosť a poďakovať spolupredsedovi z výboru LIBE pánovi Lópezovi Aguilerovi. Taktiež by som chcela poďakovať obom sekretariátom, všetkým kolegom. Boli sme tu svedkami vynikajúcej spolupráce medzi našimi dvoma výbormi na týchto témach a som veľmi spokojná s tým, že táto spolupráca bola takáto dobrá. To je vďaka všetkým vám. Ďakujem aj za dnešnú schôdzu a Všetkým ďakujem aj zo sekretariátov, tlmočníkom, úradníkom a všetkým, ktorí nám pomohli v dnešnej schôdzi. A uvidíme sa na nasledujúcej schôdzi 29. septembra. Thank you. Thank you for good cooperation. It's a pleasure to work with you. Looking forward to having you forward. Yeah. Finally. <laughs> Yeah.